Čas minulého volebného obdobia som sedel aj v tomto výbore. Dozvedel som sa o e-maily, e ktorý ste poslali vy ako predseda predsedovi výbory Agri. Mal som stretnutie aj so, so spravodajcom Godlivom Kristutom a vaše požiadavky sme zaslali aj v mene nášho výboru. Táto dohoda sa potom distribuovala členom výboru AGRI a sú tam možno nové informácie, o ktorých vy nie ste informovaní a ide o oddelené hlasovanie v tých otázkach, ktoré boli kontroverzné pre výbor INTA. Takže bude oddelené hlasovanie pre 38, 39, 40, 43, 58 a 51. Oddelené hlasovanie 47, prvá, druhá, tretia časť. Oddelené hlasovanie odsek 49. Odvoláva sa, ako ste správne povedali, na vzťahy medzi EU a Mercosurom. V prvom odseku aj v druhom odseku Možno nie ste informovaní o tom, že tieto žiadosti boli predložené a teda, že sa žiadalo oddelené hlasovanie. Porozumel som si s kolegom Kvistutom, ktorý je veľmi kompetentný a dohodli sme sa v otázke kompetencií. A dostal som aj odpoveď na moju požiadavku, pokiaľ ide o oddelené hlasovanie tak ako to žiadal výbor INTA, pretože som jeho členom. Ale samozrejme, ja nemôžem nejakým spôsobom predvídať, ako budú kolegovia na pléne hlasovať, ale teraz som sa dozvedel, že už tie žiadosti o oddelené hlasovanie už boli predložené a odvoláva sa na pripomienky výboru INTA. Je to jasné? Uh, Ďakujem za tento návrh. Myslím si, že ešte viac treba hovoriť o týchto veciach na nasledujúcich stretnutiach. Dovolte mi, aby som vám povedal, že nie som za oddelené hlasovanie, ale budeme hlasovať o tých pozmeňujúcich návrhoch, ktoré už schválilo AGRI a prečo, ako to, či by sa Agri páčilo, keby z výbor INTE si odhlasoval pozmeňujúce návrhy k poľnohospodárskej politike, ktoré sú v ich právomoci. To je tá zásadná otázka. Takže oddelené hlasovanie nám môže umožniť vyhnúť sa najhorším škodám, ale napriek tomu záležitosť, ktorá je kontroverzná, pretrváva. Ďakujem, pán predseda. Ja si myslím, že je veľmi dôležité, že túto tému rozoberať a to nie len na zasadnutí koordinátorov, ale aj na našom otvorenom zasadnutí. To, čo povedali obaja, obaja predrečníci, sem patrí a nie je to problém len tejto správy, ale je to všeobecný trvalý problém, ako to už spomenula pani Muscardini, ako to bolo v prípade IMCO a správu pre označovanie textílií a tam IMCO v tej téme, e, s ktorou vlastne nemal nič e, spoločné, tak predkladal pozmenujúce návrhy a my sme ale boli v, tomto, v tom prípade gestorským výborom. Bol som chorý dva dní a mal som teda aj dosť času a veľmi presne som si vyhľadala, preštudoval ten návrh správy, ktorý kolegyňa predložila a to, čo odhlasoval náš výbor, to bolo veľmi presné. A potom som sa pozrel na výsledok práce pána Papastamkosa a bolo to presne podľa toho rozdelenia. A čo sa teraz stalo? Vo výbore Agri predložili pozmenujúce návrhy, ktoré ale odporujú dohodám. A ja sa teda pýtam, či je predpovedateľné alebo predvydateľné, e, aký bude výsledok hlasovania, no neviem. A otázka je, prečo sekretariát, a ja sa ospravnem za ten útočný tón, prečo sekretariát rovno nepovie, že tu bol nejaký problém, však sa to môže stať, a prečo pred hlasovaním náš sekretariát nepreskúma pozmeňujúce návrhy výboru AGRI, a prečo nezakročí proti e, e, rozdeleniu a proti porušeniu kompetencií e, podľa článku 50. Rokovací poriadok na to má presné pravidlá a ja by som si v budúcnosti želal, aby náš sekretariát bol o niečo pozornejší, aby nás na to upozorňoval, alebo aby kontaktoval aj ostatné výbory a aby prediskutoval s nimi, či ich pozmenujúce návrhy sa môžu prediskutovať ja viem, že už som sa tu viackrát e, rozčuloval, pretože niektoré pozmenujúce návrhy neboli priateľné aj na iných výboroch. Tak ale keby sme sa mali, keď sa o to raz zasadíme, tak by už nemal byť problém budúci týždeň. Až k budúcemu týždňu ja si želám, aby sme hlasovali o správe pána kolegu Papastánko sa až budúci týždeň, pretože ak by sme to vrátili Agri, tak len problém presunieme na neskôr, ale nevyriešime. A tiež by som poprosil všetky politické skupiny, aby sme sa na túto politickú a pardon, aby sme sa na túto správu pozreli a rozmyslíme si, či my ako gestorský výbor sa budeme k týmto návrhom a pozmeňujúcim návrhom e, Agri e, vyjadrovať. Pri Mercosure by som bol veľmi vďačný, keby nám výbor Agri dal zoznam problémov, na ktoré máme dávať pozor pri rokovaní s komisiou. Ale prerušiť rokovania s Mercosurom však to je absolútne nezmysel. A keď sa na to pozriete, na to vysvetlenie, na to odôvodnenie, že niektoré členské štáty neboli pritom, keď sa začal ten proces, no však to by sme museli predsa zrušiť aj rokovacie kolo z Dohy, pretože začalo ešte pred rokom 2004 a mohli by sme prerušiť aj rokovanie s Chorvátskom, aj s Tureckom. Aj to všetko začalo oveľa skôr ako v roku 2004, ešte pred východným rozšírením. Takže je tu e, celý rad postupov, ktoré sa ťahajú aj 6-7 rokov Takže to ako dôvod na prerušenie rokovania s Mercosurom je jednoducho nezmyselný. Takže sa na to ešte raz pozrime v politických skupinách a využíme tú príležitosť, aby sme použili oddelené hlasovanie. A potom iste prispiejem aj nejakým užitočným výsledkom. Aj do budúcnosti by som si želala dve veci. Poprvé, aby sme túto správu nevracali do výboru, ale aby sme o nej hlasovali budúci týždeň a tiež by som si želal, aby sekretariat oveľa intenzívnejšie ešte pred hlasovaním aj v iných výboroch e, kontroloval, že či oni môžu schvalovať nejaké pozmenujúce návrhy, ktoré zasahujú do našich právomocí a kompetencií. Ja si myslím, že je dobré, že aby sme sa my ako poslanci pokúsili tento problém vyriešiť, ale upozorňujem, že ten problém nezačína u nás. Je to politická otázka a zároveň procedurálna, procesná. Ako ďalej postupovať? Keď už boli pozmeňujúce návrhy raz schválené výborom Agri. Ešte niekto má k tomu nejakú pripomienku? Procesné otázky sa vyriešia na stretnutí koordinátorov. A politická otázka, možno o tej by sme sa mohli pozhovárať tu. Má niekto niečo? Ak nie, tak je to jasné. Prechádzame k hlasovaniu. Sme pripravení? Začneme hlasovaním o systéme všeobecných colných preferencií. To je zmena a doplnenie nariadenia rady, ktorým sa uplatňuje tento systém na obdobie od 1. januára 2009 do 31. decembra 2011. Iste viete, že sa predložili mnohé pozmeňujúce návrhy k návrhu správy, ktorý skoncipoval Helmut Scholz, ale najmä DV malo toho veľa, ale zdá sa mi, že treba ehm, vziať na do úvahy aj nový vývoj a Helmut Scholz nám tomu povie viac. Ďakujem, pán predseda. Chcem iba v krátkosti pred hlasovaním o mojej správe vyjadriť že sme niekoľkokrát diskutovali o tom, že treba nájsť veľmi rýchle riešenie pre predlženie systému všeobecných colných preferencií do konca tohto roka. Sú krajiny, ktoré z politického hľadiska potrebujú mať jasno v tom, aký je ich vzťah z EÚ v systéme všeobecných colných preverencií. Niekoľkokrát sme kritizovali komisiu, že nepredložila včas novú verziu, nového mechanizmu a preto ja vo svojej správe som sa snažil naznačiť, aké potrebné je, aby sme vyjadrili my, že Európsky parlament po tom, čo bola prijatá Lisabonská zmluva, si je plne vedomý svojich nových právomocí a takisto v otázke mechanizmu systému všeobecných colných preferencií. V ostatných týždňoch sa pozoroval nový vývoj a spolu s tieňovými spravodajcami som sledoval tento vývoj. Ďakujem im, že monitorovali, čo sa deje okolo tejto správy. Komisia je ochotná tentokrát dať parlamentu viac práv, čo sa týka informovanosti o všetkých nevyhnutných krokoch vždy keď sa niečo konkrétne deje, vždy keď nejaká zmena sa navodí, aby parlament vedel presne, aká je aktuálna situácia a aby sa mohol parlament rozhodnúť, či chce zasiahnuť. Berieme do úvahy, že komisár, ktorý práve dnes bude prítomný na našom stretnutí, je ochotný, pripravený informovať Európsky parlament o takýchto nových prípadoch, novom vývoji situácie. Mám aj list od generálneho riaditeľstva, od De Martyho, ktorý vyjadruje, že komisia je ochotná v tomto prípade byť takáto otvorená voči parlamentu, že si chce vymieňať názory a preto ja som zasa ochotný ustúpiť v istých svojich pozmeňujúcich návrhoch. Spolu sme sa snažili nájsť riešenie, ktoré by zakorporovalo nový vývoj a spolurozhodovanie Európskeho parlamentu by eh, v tomto pomohlo vytvoriť novú, lepšiu verziu. S prihliadnutím na túto dohodu a s tým, že riešime politickú vec s komisiou, s tým, že komisia umožnila parlamentu byť informovaný. Je dôležité, aby tento systém všeobecných colných preferencií fungoval dobre pre Európsku úniu aj pre ostatné krajiny, takže s týmto všetkým na mysli chápem, že DV, výbor DV predložil mnohé pozmeňujúce návrhy, ale práve tento vývoj, ktorý som sa snažil opísať a ktorý prebiehal za ostatné týždne, smeruje inam, ako sú, v akom duchu sú predložené pozmeňujúce návrhy DV, ktoré už boli odhlasované vo výbore. Takže týmto spôsobom sa vyvinula situácia a ja by som navrhol, aby ďalšia práca na systéme všeobecných colných preferencií pokračovala v máji, kedy by sa pozmeňujúce návrhy od výboru DV, vrátanie našich nových návrhov k tomuto mechanizmu, ďalej otázky právneho základu, ktoré som práve ja riešil svojou správou. Preto navrhujem, aby sa tieto veci riešili až v maji a teraz, aby sme blokovo, unblock, odhlasovali, že názory DV budú ne, neprijaté, hoci s mnohými súhlasím, napriek tomu vás žiadam o takéto hlasovanie proti DV. Vítal Morera hovorí, počuli ste všetci vyjadrenie spravodajcu, prečo žiada po dohode so šteňovými spravodajcami takéto riešenie. Nechceme ďalej odkladať celú tematiku ako takú, pretože to by e, porušilo záujmy najmä tých krajín, ktoré sa tešia výhodám vyplývajúcich zo systému všeobecných colných preferencií. A preto sme prišli k záveru, že predlženie tohoto systému e, nestačí, nezahrňa to zásadné zmeny, ktoré sa udiali a ďalej. Tie pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú e, delegovaných aktov, teda zákonov prenesenej právomoci, najmä Omnibus 1 a Omnibus 2, ktoré s týmto súvisia. A ďalšie veci, ktoré budú prezentované komisiou parlamentu v blízkej budúcnosti, naznačujú, že táto iniciatíva bude dlhodobo úspešná, že sa zahrnú aj e, názory parlamentu a parlament bude plne informovaný o implementácii tohto predmetného nariadenia. Všetky záruky máme, pretože máme list z DG Trade od pána De Martyho. Sme dostali list, prostredníctvom ktorého pán komisár De Hucht nás uistil, že z politického hľadiska komisia e, nie je v žiadnom prípade proti tomu, že Európsky parlament bude takto informovaný, že má tieto právomoci a tieto záruky nám stačia na to, aby sme v tejto tematike, aby sme uzavreli túto tematiku e, spôsobom, akým to bolo navrhnuté a tie pozmeňujúce návrhy z výboru DV, ktoré nie sú v tejto línii, aby sme zamietli Napriek tomu, že v zásade s týmito pozmeňujúcimi návrhmi súhlasíme, ale vieme o tom, že v parlamente budeme o tejto veci ďalej hovoriť. A tento návrh správy, tak ako ho na, tak ako tento návrh navrhla komisia, je v poriadku a sme si istí, že komisia bude informovať parlament o všetkých ďalších krokoch v súvislosti s predmetným nariadením. Takže si myslím, že takáto dohoda je veľmi dobrá. Ďakujem Helmutovi Šolcovi, ďakujem zúčastneným na strane komisie za odvedenú prácu a úsilia. Takže začneme hlasovať. We'll vote in block. Budeme hlasovať unblock o podmenujúcich návrhoch z výboru DV. Kto je za? Kto, kto je proti? Kto sa zdržal? Tieto návrhy všetky boli zamietnuté. Záverečné hlasovanie k tejto správe je to zmena a doplnenie nariadenia rady v pozmenenom znení. Prepačte, je to elektronické hlasovanie. Začíname hlasovať teraz. Ak všetci odhlasovali, hlasovanie končím. Jednomyselne prijaté. Teraz elektronickým hlasovaním uznesenie k tejto správe. Začíname hlasovať. Kristiana, funguje vám hlasovacie zariadenie? Zaratali sme aj váš hlas. Takže hlasovanie k legislatívnemu uzneseniu končí. Výsledok 22 za, opäť jednomyselne prijaté. Gratulujeme spravodajcovi pánu Šolcovi za výbornú odvedenú prácu na tejto téme. Prechádzame k bodu 6 na programu. Je to návrh stanoviska ktorým reagujeme na eh, iniciatívnu správu výboru IMCO o jednotnom trhu pre podniky a rast. Štyridsaťsedem pozmeňujúcich návrhov bolo predložených, takže budeme pokračovať tým, že budeme o nich hlasovať. Začneme pozmeňujúcim návrhom číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Kompromisný pozmeňujúci návrh číslo 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Číslo 9. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnutý. Desiatka oddeleným hlasovaním. Najprv hlasujeme k časti 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Časť 1 je prijatá. Hlasujeme k časti 2. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. Kompromisný návrh číslo 2, kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijatý kompromisný návrh. 14. Za. Proti. Zdržali sa. Tento návrh je prijatý. 15. Hlasujeme oddeleným hlasovaním po častiach. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Časť 1 je prijatá. Kto je za časť 2? Proti nej. Kto sa zdržal? Táto časť je zamietnutá. Kompromisný pozmenujúci návrh číslo 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. 19. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatá 19. Teraz 21. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá 20. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania? 20. je zamietnutá. Kompromisný návrh číslo 4 oddeleným hlasovaním po častiach. Kto je za časť 1? Proti? Niekto sa zdržal? Prijatá. Kto je za časť 2? Proti časti 2. Kto sa zdržal hlasovania k časti 2? Zamietnutá. Hlasujeme o 29. Nie. Nie, hlasujeme o 30. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatá. 31. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatá. 32. Za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnutá. 33. Hlasovanie po častiach. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? hlasovania. čas 1 je prijatá, čas 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, Čas 2 je zamietnutá. 2, 34 opravuje sa predseda, kto je za, 34 za, proti, kto sa zdržal, prijatá. 35, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatá. Nie, nie, toto bolo oddelené hlasovanie. Musíme k 35-ke hlasovanie opakovať. Kto je za časť 1 v 35-ke? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania prijata? A teraz časť 2 k 35-ke. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Časť 2. Asi by sme si to mali overiť. Elektronicky hlasujeme k časti 2. 35. Otváram hlasovanie. Ak ste všetci odhlasovali, ešte jeden nehlasoval. Hlasovanie končím. Zamietnutý je tento návrh. Teraz pozmeňujúci návrh 36, kto je za, proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 37, kto je za, proti, kto sa zdržal? Zamietnutý 38. Hlasujeme po častiach. Kto je za časť 1? Za, proti nej. Kto sa zdržal? Časť 1 je prijatá. Časť 2. Kto sa... Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. Nové pozmenujúce návrhy. 39. Za. Proti zdržali sa, zamietnutý. 40 za, proti, kto sa zdržal, zamietnutá. 41 Ideme hlasovať blokovo? Nie sú žiadne námietky? Od 42 po 47, kto je za, proti, kto sa zdržal, všetko zamietnuté a záverečné hlasovanie elektronicky. Hlasovanie začalo. Hlasovanie končí a výsledok je 17 za, 5 sa zdržalo, teda tento návrh je prijatý. Gratulujem Josefe Andre Bareji. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Všetkým ďakujem za to, že podporili tieto pozmenujúce návrhy, pretože je to všetko veľmi jasné. Dostali sme usmernenia. Ďakujem, Josefa. Teraz prejdeme na bod 7. Budeme hovoriť o obchodných vzťahoch medzi EÚ a Kanadou. Okay, no, hej, hej, Je problém s tlmočením? Ja som hovoril po anglicky. Nie španielsky. Nie po španielsky. Len žartujem, len žartujem. Takže budeme hovoriť o vzťahoch, budeme hlasovať o vzťahoch s Kanadou. Je to ústne predložená otázka po rozhodnutí koordinátorov minulý rok v januári sme sa zhodli, že toto bude prijaté rýchlou, zrýchleným procesom, pretože takto bude komisia musieť odpovedať skôr, aj keď len neformálne, a preto pri príprave na návrh uznesenia zohľadňujúc návštevu nášho výboru v Kanade, treba odsúhlasiť tento návrh politickými skupinami šiestimi minimálne politickými skupinami, takže prvé rozhodnutie, ktoré treba prijať je, či treba okamžite hlasovať, alebo či e, máme čakať na pozmeňujúce návrhy. Podľa mňa môžeme hlasovať hneď, nie sú žiadne námietky. Daniel Kaspari, nemáte námietky? Ak nie, tak budeme hlasovať o, ústnej otázke komisii o obchodných vzťahoch medzi EÚ a Kanadou. By tak ako to bolo predstavené kompromisným návrhom predložený EPP, Zelený, GUE a ECR spolu a otváram hlasovanie teraz elektronické. The vote is closed. Adopted by 19 votes. Takže e, je to prijaté 19 hlasmi. Takže toto je ešte nie koniec hlasovania. Ešte máme bod, respektíve to bolo koniec hlasovania. E, je tu bod číslo 8. Došlo k e, zmetku k v súvislosti s názvom toho bodu pretože sa tu hovorí o tom, že má byť výmena názorov s Karlom de Kuchtom, aby nás informoval o e, obchodnom rozmere nariadenia nových potravinách. Ako viete, o tomto e, momentálne je ešte na zmierovacom výbore a preto to rozhodujúce stretnutie je pre, prehodené na 16. marca a bude sa takisto diskutovať aj potom o klonovaných zvieratách a potom ich potomkoch. Preto um, nevidím žiadne, keďže nie sú žiadne námietky, eh, tak eh, v podstate potom nás bude, ehm, môžem dať eh, komisárovi slovo, ale keďže toto je momentálne na zmierovacom konaní, Takže keďže nemôžeme zasahovať teda do toho zmenovacieho konania a preto je, teda musíme byť opatrní, čo je pochopiteľné, takže dávam slovo komisárovi de Kuchtovi. Ďakujem pán predseda, kolegovia. Ja som sem prišiel medzi vás dnes preto, aby som obrátil vašu pozornosť na obchodný rozmer nového nariadenia o nových potravinách, ktoré je na stole. Ja viem, alebo chápem, aké má e, táto snemovňa namietky alebo výhrady voči klonovaniu, ale takisto mu spadáme pod medzinárodný e, obchodný zákon v rámci VTO a to, čo robíme v EÚ, je čisto naša vec, ale ide, pokiaľ ide o dovozy a vývozy, tam sme predmetmi rôznych e, obmedzení. Produkcia, všetko, čo sa pred, obchoduje medzinárodne, je predmetom pravidel VTO a toto, tento rozmer musí byť nediskriminačný a existujú určité obavy z hľadiska e, zdravia zvierat a etických otázok, ktoré e, nás nutia k tomu, že chceli by sme niektoré zmeny vo v súvislosti s e, tými technológiami. Na druhej strane e, zase veľmi ťažko budeme obhajovať e, Ehm, zákaz e, využívania potomkov sklonovaných zvierat. Ehm, okrem toho v rámci potravín ešte musíme dodržiavať e, zákony SPS, to znamená, že všetko, čo príjmeme, musia byť e, E, na báze vedeckých poznatkov a poznatky, ktoré nám poskytla EFSA, teda nie sú postačujúce na to, alebo EFSA povedala, že zatiaľ nie je nič také vedecké, ktoré by bolo proti potomkom klonov, tak ako e, ak sa budú teda produkovať konvenčnými e, metodami. Niektorí samozrejme stále majú etické problémy s tým, avšak ak sú etické problémy, to nebude spadať pod SPS dohodu, to bude spadať čisto pod vedecké posúdenie. Ja by som takisto mal zdôrazniť, že e, zavedenie e, schválovania na voľnom trhu, to bude musieť byť vlastne rovnaké ako pre akékoľvek iné potraviny. E, to znamená, že ak by malo byť dosiahnuté nejaké obmedzenie dovozov, to bude veľmi, veľmi ťažké toto dosiahnuť, aby sme zároveň dosiahli dohody, dodržali dohody z SPS. E, čo sa týka predtrhové e, preskúmanie produktov predtým, ako sa dostanú na trh. To bude spadať pod tento postup z tretich krajín a keďže tieto krajiny nemajú dostatočný systém vysledovateľnosti odkiaľ, alebo pôvodu, pôvodu potravín. To znamená, že to bude znamenať v praxi to, že prestaneme dodávať e, veci z tretich krajín, budeme to napájať teda len na bíkov. A keď e, zavedieme zákaz na e, takýchto potomkov, potom to bude mať e, dopad na našu poľnohospodárskú výrobu. V, v, v, v rámci toho, aby sme dodržali tieto pravidlá alebo týchto, tieto opatrenia. Napríklad e, takéto opatrenie by mohlo byť, že napríklad e, sa dohodneme na hormónoch a vrátime sa späť k sankciám na báze e, kmeňových buniek, e, čo by teda ohrozilo e, niektoré naše sektory. E, takisto by mohli začať rokovania o GMO alebo klonovaných kurenciach v rámci týchto dohôd SPS, VT VTO. Dovolte, no, aby som vás informovala o tom, že toto všetko spadá pod, e, pod potraviny, ale nie ide tuto o, tie, o tých potomkov. Čiže ak by sme toto tlačili, tak by sme sa dostali do veľmi e, hro, ako nebezpečnej situácie. Ďakujem pekne, hovorí predseda. Oznámil nám, aké sú teda obchodné aspekty takýchto rozhodnutí. A informoval teda výbor pre medzinárodný obchod a to, čo som povedal ešte vlastne pred jeho e, výstupom. Budem teda akceptovať len otázky, ktoré sa budú týkať vyslovene objasnenia toho, čo nám teraz povedal pán komisár a žiadnu diskusiu na túto tému vlastne teraz nemôžem otvoriť kvôli zmenovaciemu konaniu. Christopher Christopher Thank you very much, Mr. President. Ďakujem, pán predseda nechcem otvárať žiadnu diskusiu, som členom výboru pre e, e, životné prostredie a verejné zdravie a som zároveň aj členom toho zmenovacieho konania, takže mám všetkú príležitosť diskutovať túto otázku, do akej miery chcem. Ale pre účel transparentnosti by som chcel informovať túto poslancov, že momentálne na zmenovacom konaní je veľmi jasné, že E, rada je prakticky toho istého názoru ako komisia. A z, z vecí, ktoré momentálne máme na stole, na rokovacom stole, e, to sú tie dosť citlivé veci v diskusii. Ale chcel by som napriek tomu poďakovať komisárovi za to, že nám poskytol príležitosť e, pochopiť to, lebo mm, keď rokujeme na tom zmierovacom E, konaní to tak vyzerá, ako keby to bol len čisto náš záujem, nášho výboru a pritom to nie je pravda, má to, o toto záujem e, aj ostatné výbory. Takže je dobré, že mm, komisár uviedol svoje názory členom tohto výboru, aby, vy, aby ukázal, že teda je ten, tu veľký záujem o tento proces, e, pretože ako bolo povedané, tak či onak všetko bude mať nejaký dôsledok. Predseda, ďakujem, dávam slovo len členom tohto výboru zatiaľ, hovorí predseda Kristina Namuskardini. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som poďakovala komisárovi za to, že sem prišiel medzi nás a poskytol nám informácie. Ja by som tomu doplnila ešte niečo ďalšie. Napríklad, čo sa týka vedeckých poznatkov, ktoré spomínal pán komisár ak by sme si boli vedomi toho, že musí prejsť niekoľko rokov, aby sme mohli eh, zvážiť, že či protokoly, ktoré sa týkajú um, liečiv alebo všetkoho toho, čo um, sa tieto agentúry venujú, aby sme vedeli, že či tieto protokoly eh, sú schválené a aby sme mohli byť uistení v tom, že že, tie, že či tie produkty pochádzajú alebo nepochádzajú z klonovaných zvierach, zvierat. A problém s tretimi krajinami je taký, e, to spomenul aj pán komisár, že jednoducho môžu nám pred nami zatajovať určité skutočnosti, jednoducho, že či je takisto možné vyčísliť alebo zistiť, aké by mohli byť dôsledky z hľadiska nákladov na zdravie E, z hľadiska využívania e, ne, alebo požívania niektorých produktov, ktoré zatiaľ ešte sa e, vedecky neboli dokázané, že sú neškodné. A teda aké potom by boli aj ekonomické dôsledky toho a aký to by to mohlo mať aj dopad na naše stavy dobytka v Európe, ak by sme teda dali zelenú um, dovozu z vierad alebo ich častí, ktoré sa narodili a, a boli aj vlastne chované de facto iným spôsobom, ako je tradičný spôsob chovu zvierat. A keď sa narodí zviera prostredníctvom klonovania, myslím si, že to by mohlo viesť k zníženiu nákladov a toto um, by mohlo v danej krajine viesť k zníženiu cien. To je jedna možnosť. Mohli by sme to využiť ako spôsob pomôcť rozvojovým krajinám, ale dá sa to využiť aj tak, že by sa mohlo šetriť na kvantite, ale nie na kvalite. Takže ako som povedala, že niektoré krajiny teda podnikajú rôzne um, opatrenia, aby obišli teda tieto zákony, takže chcela by som vedieť aj teda ten vedecký pohľad na tento problém. to Predseda, to boli otázky na komisára. David Martin. Thank you. It's... Ďakujem pekne. Um, treba povedať, že teda stanovisko zaujal nielen výbor Envy, ale už aj dvakrát na plenárke parlament jasne vyjadril s veľkou väčšinou, že si nemyslí, že klonované zvieratá by mali e, vstúpiť do potravinového reťazca. A čo sa týka VTO, tam je veľmi ťažko vždy čokoľvek predvídať, e, a pretože a nevieme takisto, aký bude výsledok e, riešenia sporov, avšak dovoz alebo vývoz živočichov je vždy problematickým a neviem, že či bola do, toto dokázaná nejaká bezpečnosť ešte zatiaľ. E, tiež e, som si vš- dostal som oznámenie z riaditeľstva pre trade, pre obchod, kde sa teda hovorí, že um, nie je... Ne, neznamená, že teda keď sa zakáže dovoz mesa sklonovaných zvierat, že to bude mať e, vplyv na obchod. Prečo, prečo teda nemôže komisia vyžiadať e, e, zavedenie systému vysledovateľnosti aj v týchto krajinách, ktoré takýto systém nemajú, aby sa to meso dalo dovážať? Predseda, ďakujem pekne. Tvoje otázky na komisára de Kuchta. Teraz ešte mám Takže ešte dám slovo Danielovi Kasparimu. Ja mám dve otázky a jedna sa týka vlastne tý, tým, o tom istom, o čo hovorila David Martin. A to takisto sa týka produktivity Ehm, mňa teda trápi, že toto mäso by malo prísť na európsky trh a to by jednoducho by som si želala, aby to bolo vyslovene povinnosť označiť, že to je takéto mäso a potom, keď toto to bude mať také označenie, to musí byť vysledovateľné späť. A myslím si, že chcel by som vedieť, že čo si teda o tom myslí komisia. Existujú nejaké technológie na komisii, ktorými môžeme nejakým spôsobom zaviazať našich partnerov aby k takémuto označovaniu? a aby označovali teda potomkov geneticky modifikovaných zvierat. A potom je tu ešte ten klasický príklad, kedy existuje povinnosť, aby, respektíve aby sme nemuseli obchádzať základné povinnosti VTO, e, aby sme teda nespôsobili obchodnú vojnu. Ale čo sa môže najhoršie stať, je, že VTO by rozhodlo proti nám a napokon sa to meso k nám dostane tak či tak, ale otázka je, že ako pozmeniť pravidla VTO tak, aby sa takéto meso vôbec k nám nedostalo. Existuje nejaká možnosť eh, vlastne pretlačiť nejakú zmenu pravidel na VTO? Eh, myslí sa na tom aj na komisii, že či sa to vôbec takto dá, takéto niečo. Čiže najprv je táto otázka tej vysledovateľnosti či by sme mohli donútiť partnerov, aby takúto vec eh, zohľadňovali alebo zaviedli. Ďakujem pekne. Kistele. Uh, um, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že Európsky parlament už dvakrát uh, hlasovaním um, poslal preč teda dôsledky klonovaného alebo produkty klonovaných zvierat. A, a ja si myslím, že by som sa chcel dozvedieť, aké opatrenia môžete teda prijať, e, aby ste teda to, čo parlament, na čo sa parlament zhodol, aby sa to dokázalo to pretlačiť, aby to naozaj mohlo aj platiť. E, pán Šťastný, ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa spýtať pána komisára, aby nám objasnil, lebo sa mi zdalo, že by chcel kvázi osobne možno by súhlasil e, s nedovážaním potomkov takýchto zvierat, ale to znamená, že nedovážať potomkov, respektíve dovážať klonované zviera, nie ich potomkov. Ale e, e, pýtam sa, že na čom teda, e, by, od čoho by to teda zavesalo, Od dôvery tomu producentovi, alebo ako, by to, ako, si, si, teda, ako si to teda vymysleli, pán, pred, pán komisár? Moja otázka ide tým istým smerom, alebo, pretože vy ste hovorili o klonovaných zvieratách a potom ste oddelili od toho tých potomkov, ich zvierat. A ja si pamätám, pán komisár, že um, ste hovorili, že existuje možnosť vysledovateľnosti eh, do dvoch mesiacov a vy ste povedali, že to zatiaľ nie je možné. Čiže teraz chcem vedieť, čo to vlastne, ako to je, vlastne to vôbec je. Predseda, ďakujem pekne, nech sa páči, pán komisár. Could I remind you that we have still at least one topic to address before you leave? Yes, but uh, I have a number... Kým ešte musíte zodpovedať na množstvo otázok. Aspoň sa pokúsim, pán predseda, zodpovedať na tieto otázky. Predovšetkým si myslím, že by sme sa mali pokúsiť sa navzájom pochopiť, definovať, o čom presne hovoríme. Pokiaľ ja dobre chápem proces, vyklonujete zviera, zvyčajne je to bík, nie je to krava, ale je to bík Výsledkom tohto klonovania je klonované zviera. Tieto klonované zvieratá v praxi sa ne, nevyvážajú, neexportujú. Zostanú vo vašej firme, na vašej farme a vy sa pokúšate predať ich meso. Nie zviera ako také, nie byka, ale produkt napríklad e, spermu, takisto ako meso. Táto sperma tu je možné vystopovať, vysledovať ďalej. A ďalšia generácia sa môže rozmnožiť inseminovaním na farme a môže na to byť použitá aj sperma klonovaného zvieraťa. Takto sa bežne e, robia chovy. Chovatelia túto spermu býka používajú aj pri takých bykoch, ktorí neboli vyklonovaní. Je to bežný postup. A potom potomok sa dá identifikovať ako produkt normálneho chovacieho procesu a to isté platí pre meso. Je možné, aby človek jedol meso aj potomka klonovaného zvieraťa takýmto spôsobom, ako som práve uviedol. Takže to je jasné, aby sme si presne rozumeli, o čom hovoríme. Toto je možné. Hovoríme tu, že Nemáme problémy s klonovanými zvieratami, to chápeme, tam si rozumieme, ale musíme si obhájiť tento náš názor pred VTO. Nemáme problém s potomkami klonovaných zvierat ako takými, to znamená so živým zvieraťom, potomkom, ale nie je možné ich dovážať. Ale keby sme zakázali aj dovoz mesa z potomkov klonovaných zvierat, potom by sme sa dostali do obchodnej vojny, pretože takéto meso už sa nedá vysledovať, z čoho pochádza. Toľko vám chcem povedať, takže vysledovateľnosť, čo sa dá sledovať, klonované zviera, že to bolo, e, sperma je možné, spermu je možné vysledovať a tam to končí, viac nie. Nedá sa ísť ďalej a nedá sa vysledovať potomka klonovaného zvieraťa, ak sme nezaviedli do praxe systém, ktorý umožňuje toto sledovanie. Takže len v súčasnosti je možné využívať len časť tohto systému, ktorý nezahrňa vysledovateľnosť úplne všetkého na trhu. Samozrejme, že zviera môže mať čip v uchu, ale my to teraz nerobíme celoplošne. A čo označovanie? Niečo k tomu? Označovanie má zmysel len tedy, ak funguje vysledovateľnosť zdroja. Môžeme zmeniť zákony VTO v tomto zmysle. Teoreticky áno, ale je možné ich zmeniť len jednostranne, prepačte, spravedlní sa pán Dechucht, jednomyselne a myslím si, že by bol problém takéto niečo dosiahnuť zrazu, že by sme boli schopní zmeniť úplne zásadné ustanovenia VTO. Takéto niečo si myslieť je trošku teoretické. Pán Kaspari, podľa mňa vy ste si toho aj vedomi, že to nie je v praxi možné. Pán Taylor, pozrite sa. Informujem vás v tomto výbore aj v zmierovacom výbore, kde je zastúpená Rada a parlament, Takže, ako by som to povedal, ide tu o rokovanie z účastnených strán, kde ste jednou zo stran aj vy. A tradičný systém legislatívnej iniciatívy to už neexistuje. Podnet na vznik právnej normy už nemusí mať len komisia, aj parlament je možné, aby sa vyjadril v tomto zmysle nielen komisia. Ja myslím, pán Šťastný, že som sa snažil vysvetliť technicky, o čom toto celé je. A posledná otázka k vysledovateľnosti. Dúfam, že aj to som to som zodpovedal. Sú to všetko otázky, ktoré som... Ešte nejaké ďalšie? Pán David Martin, chcete ešte niečo ďalšie? Máte slovo? Nie, ja mám úplne konkrétnu otázku. Komisia mo- by mohla vysvetliť e, niečo, čo odznelo v úvodných poznámkach. Neviem, či sa nemýlim, ale mi sa zdá, že vy ste povedali, že vysledovateľnosť je možná a že v EÚ všetky klonované zvieratá je možné vysledovať, ale problém je, že v USA to neexistuje a preto produkty importované z USA nie je možné predávať v EÚ a to je problém USA. Kým si USA nezavedie systém vysledovateľnosti, tak sa nebude dovážať. Ďakujeme za túto otázku. Sú k tomu poznámky, odpovede zo strany komisára? Nuž, teraz e, do, prichádzame ku kartezianskej logike. David, a tu nie sme filozofi, tu sme politici. Myslím si, že vy ste v politike asi tak dlho ako ja a viete, že toto je veľmi praktický problém. Ak raz vysledovateľnosť neexistuje, nedá sa len tak cez noc zaviesť. Jasné, teoreticky sa dá zaviesť, ale nemôžeme nikoho nútiť, aby si zaviedol takýto systém. My pred VTO nevieme nič presadiť, nevieme donútiť inú stranu niečo, aby niečo vykonala. Takže e, samozrejme možno vyšlu posadku na mesiac, ale len keď sa tak rozhodnú, začalo sa to psami a potom na mesiaca dostali ľudské bytosti, takže vieme, že teoreticky je všetko možné, ale v skutočnom svete, v reálnom svete, aj vy viete, čo, aký je rozdiel medzi teóriou a reálnym svetom. A ak by sme zakázali dovoz e, z klonovaných zvieracích potomstva, tak by sme mali jednoducho obchodnú vojnu. Tak toto je. Ďakujeme, pán komisár, hovorí pán Morera. Prechádzame k ďalšiemu bodu. Tento bod uzavrieme. Pán eh, Dechuch, mohli by ste nám povedať niečo o obchodných rozmeroch eh, na južných brehoch Stredozemného mora v Tunisku, Egypte a Libii? Sú správy o tom, že obchodné opatrenia je možné zaviesť a že politický vývoj v tejto oblasti môže mať dopad na naše obchodné záväzky, na nástroje, ktoré používame pri obchodovaní v, tejto regióne, v tomto regióne. Mohli by ste nám povedať viac k tejto téme, pán Dechucht? Áno, pán predseda. Čo sa deje v arabskom svete, to je bezprecedentné, má to významnú historickú hodnotu a práve z tohto dôvodu vítam návrh komisie na informálnu diskusiu o dimenzii transformácie nástroja nášho južného susedstva. Viete si predstaviť, že kolegium komisárov naozaj má veľa práce s tým, čo sa deje. A budúci e, piatok budeme zasadať 24. marca, bude rada. E, máme tam e, južné susedstvo na programe. Budeme revidovať európsku susedskú politiku. Tam budú možnosti sústrediť sa na stratégiu aj na obchodovanie, pretože s arabskými partnermi si chceme e, konsolidovať vzťahy, to takisto prispieť k blahobytu občanov, takisto si želáme mať e, vo výhľade dlhodobú perspektívu. Viete si predstaviť iste, že nemôžem predpovedať, čo sa udeje na týchto všetkých stretnutiach a platformách. Vy ako parlament nás, nám, prosím, iste budete pomáhať pri tom, aby sa v stredozemi situácia završila čo najlepšie. Ľudia vychádzajú na námestia, do miest, do ulic, e, v službe po demokracii. Toto musíme podporovať, aby v dlhodobom horizonte to bolo prospešné. Čo sa týka obchodovania, už máme rozvinutý e, obchod, dohody o slobodnom obchodovaní máme so všetkými krajinami okrem Líbie. Viete, že sme pozastavili rokovania v Tripolise o rámcovej dohode. A niektoré krajiny majú otvorený prístup na trhy s poľnohospodárskymi produktami. V Egypte je to v plnom rozsahu, ale v ostatných krajinách to tak nie je. Minulý rok sme podpísali e, protokoly k mechanizmu so štyrmi krajinami a ponúkli sme liberalizovanie služieb s Marokom. Bola táto dohoda, ale sme sa e, zasekli na otázkach zodpovednosti ostatní, ktorí e, inšpirujú na vyšší status pri rokovaniach, e, musíme si veci hlbšie preskúmať. Zároveň sa musíme pripraviť na to, aby sme dosiahli užšiu integráciu medzi našimi ekonomikami a e, s prihľadnutím na jednotný trh. Čo viac ešte môžeme urobiť? Je tu iste priestor pre ďalšie kroky v tomto regióne. Mali by sme byť zásadnou silou v tomto regióne, mali by sme tam mať dobré vzťahy a Týmto všetkým budeme podporovať konsolidovanie demokracie, rozvoja základných ľudských práv a, čo je veľmi dôležité, aj hospodárske riadenie v tomto regióne. Posolstvo arabským demonstrat- demonstrantom je jasné, politické systémy e, vo svojom jadre potrebujú obchodovanie, potrebujú investície, ale to znamená, že verejnosť v týchto krajinách musí byť zodpovedná. A všetko závisí od členských štátov štátov EÚ, od voličov v ďalších krajinách, aké financovanie sa nastaví. Závisí to aj od dlhodobej vízie, ktorú máme. Myslíme si, že zdravé obchodné vzťahy s týmto regiónom 4 e, nášho importu a 6 exportu. V roku 2009 to bolo. A takýmto obchodovaním a investíciami môžeme pomáhať príslušným vládám vytvárať prostredie, vytvárať lepšie podmienky pre komunity, e, nastolovať služby, trhy na oboch stranách Stredozemného mora a tým môžeme pomáhať spoločnostiam žijúcim na oboch stranách aj prekonať strach z opačného brehu, tak povediac. Myslím si, že časom sa veci obratia na dobre, ak budeme postupovať týmto smerom. Kolegovia, pri týchto diskusiách takisto hovoríme o voľbe medzi protekcionizmom a inými spôsobmi. Ak chceme urobiť viac pre tento predmetný región, politicky je to mimoriadne dôležité, aby sme otvorili naše trhy týmto krajinám. Sú to ďaleko siahle, sú tu na stole ďaleko siahle návrhy na, takéto postup, na takýto postup, ale žiadame odvahu aj od parlamentu, aj od rady, aby sa zaangažovali do takéhoto typu riešení a naozaj budem ochotný, len čo sa završia všetky návrhy, pán predseda, hneď keď skončí táto e, rozprava. Som ochotný opäť prísť do parlamentu a hĺbkovo si prediskutovať prijaté návrhy. Ďakujeme, pán komisár, hovorí pán Morera, za tento e, zásadný vstup, za briefing, za to, že ste nás informovali o danej tematike a teraz nech sa páči. Poslanci výboru, nech sa páči, Kristofer Fjellner začína prvý. Ďakujem pekne Prvá vec, o ktorej ja som uvažoval, že čo môžeme urobiť, aby sme tomuto mohli pomôcť týmto krajinám, ktoré chcú prebudovať svoj systém, aspoň z nášho kontextu. Uvažoval som, čo vlastne sme robili v prípade Západného Balkánu, ako sme vlastne reagovali vtedy, keď bola kríza. Vtedy sme jednohlasne im poskytli slobodný obchod. Ja viem, že sa o tom ťažko diskutuje tu a viem, že aké máme skúsenosti, e, keď sme diskutovali o unilaterálnom e, slobodnom obchode. Viem, že aké je stanovisko teda k tejto veci v tomto výbore. Viem aj, čo si o tom myslí Ženeva. Ale Myslím si, že ten, kto na niečom trvá, väčšinou niečo dosiahne. Možno by sme mohli aspoň pripraviť nejaký návrh, či by sa nám to nepodarilo urobiť podobnú vec, ktorú sme urobili v prípade Západného Balkánu, aby sme prípadne aspoň niečo napríklad takému Pakistanu ponúkli nejakú dohodu o voľnom obchode alebo pre, podobne ako s Pakistanom, Tunisom, s Egyptom. Ako máte na to vy názor? Martin Kazak. Pán Kazak. Uh, oui, merci, Ďakujem, pán predseda. Malá otázočka na pána komisára. Naposledy sme vo výbore diskutovali správu Diskutovali sme o dohode medzi EÚ a Marokom a sme, diskutovali sme o citlivej otázke, o tom, či je možné aplikovať túto dohodu na území západnej Sahary, ale nedostali sme jasnú odpoveď ani od našich právnych služieb. A otázka je, či Európska komisia už má nejaké presné stanovisko k tejto otázke, či táto dohoda, ak áno, akým spôsobom sa bude aplikovať na územie západnej Sahary. Ďakujem. Muscardini. Kristiana Muscardini. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár. Tragédia, ktorú zažívame, by nás mala nútiť k tomu, že by sme mali vychádzať z princípu, že naša politika, politika eh, zahraničná, EÚ, aby sme sa orientovali tak, aby sme robili to, čo v minulosti, teda že sme podporovali finančne vlády, ktoré vôbec sa nezaujímali o práva svojich občanov. A preto teraz toľko hovoríme o rešpektovaní ľudských práv. Ale ak nedosiahneme Ak nedosiahneme mm, pozitívny výsledok, nemôžeme exportovať len obchod a tak ďalej. My čo môžeme urobiť? Musíme pomôcť ostatným krajinám, aby e, v ich štáte sa zmenili e, ich životné podmienky a dať im ekonomickú pomoc, aby sme pomohli aj podnikom, aby tam mohli začať fungovať. To je dôvod, prečo kladiem jednu otázku. Keď sme hovorili o pakistánskej katastrofe, tak sme im udelili výnimočnú pomoc a vtedy niektorí členovia nášho parlamentného výboru prišli s návrhom, aby sa pripúhnilo komisii, a že je potrebné, aby VTO prijala opatrenia a pravidlá, ktoré umožnia EÚ, aby zasiahla v prípade prírodných katastrof alebo v prípade tragédií, ku ktorým aj došlo. Pretože ako keby sme boli vizionári, keď sme mysleli na problémy, ku ktorým by mohlo dôjsť. Ale nemôžeme sa báť za každým, keď budeme e, zablokovaní VTO. Nemali by sme mať strach a mm, iniciovať také iniciatívy, ktoré by VTO zablokovala. Takže musíme nájsť spoločné kritéria, ktoré budú vždy priateľné. Dnes máme tu príležitosť, že v dvoch týchto krajinách už síce len provizorne je teda provizorná vláda a to je pozitívne, je tam vláda. A nám to ako Európe dáva výhodu, že môžeme zasiahnuť. Hovorím samozrejme o Tunisku a o Egypte. Myslím si teda, že by sme mali podporovať podniky a konať, pretože skôr než uvoľníme vývoz výrobkov, je potrebné, aby tovar a služby a výrobky boli predovšetkým vyrobené pretože na čo nám bude nejaká dohoda, ak nejaké výrobné kapacity alebo produkcia jednoducho tam zlyhá, pretože tam nebude ani dostatok investícií a peňazí na to, aby niečo vyrábali miestne podniky, e, zahynú, vymiznú, aj to podnikateľské prostredie vymizne. Upozorňujem napríklad na situáciu hotelov v týchto krajinách. Je možné, že prepustia svoj personál a potom aj tie investície budú na mŕtvom bode, aj cestovný ruch. Ja sa ospravedlňujem, že som bola taká obsiahla, ale je to téma, ktorá ma veľmi zaujíma. Ja si myslím, že im treba dať pomoc i hneď, ale vysvetliť im zároveň, že akákoľvek pomoc, ktorá im pôjde od teraz, bude sprevádzaná zárukami o rešpektovaní ľudských práv a o tom, že tieto vlády musia realizovať reformu, pretože obchodná politika je zároveň aj zahraničnou politikou a nemôžeme opustiť koncept demokracie a ľudských práv, ale zároveň musíme z oči voči VTO nájsť alebo navrhnúť také systémy okamžitého zásahu, ktoré nebudú v protirečení s pravidlami VTO, aby ich VTO teda nezamietla a aby to fungovalo napríklad inak ako v prípade Pakistanu. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme vám, pán komisár, za vaše otvorené informácie. My sme mali minulý týždeň debriefing s komisárom Fulem o Rade pre zahraničné otázky a on nám vysvetlil, že kvázi uznáva tá, tá, tá reálna politika Európskej únie, teda vlády dlho zlyhávajú, čiže potrebujeme nejaký absolútny nový prístup. Ja by som zdôraznil, že to musí byť e, teda úplne vyčerpávajúci politicky koherentný prístup vo vzťahu k Stredomoriu. A keď prejdem teda k eh, čisto obchodnej otázke, by to možno, no, mohlo byť úplne iný pohľad než doterajšej susedskej politike, ale treba jednoducho urobiť komplexnú revíziu všetkých asociačných dohodov, ktoré s nimi máme, s tým, že všetkým partnerom v týchto krajinách by sme mali dať šancu, aby mohli prehodnotiť svoje vlastné záujmy, pričom by brali do úvahy záujmy ich ľuďu. Súhlasím veľmi s tým, čo povedala pred chvíľkou pani Muskadini, pretože musíme aj to chápať, že ide tu aj o dôhrvýhodnosť a spolahlivosť Európskej únie, ktorá sa tu testuje. Čiže my musíme reagovať pozitívne, tak aby sme opäť e, prepracovali dobrú susedskú politiku. Potom druhá vec, e, možno, že to je iba nejaký taký nápad, možno to ani nespada pod vašu zodpovednosť, ale či by sme nemali urobiť e, moratórium alebo zmraziť zahraničný dlh všetkých týchto krajín, pretože de facto ten bol vytvorený Mm, s bývalými režimami na úkor jeho, týchto obyvateľov. To znamená, že Európska únia eh, v podstate by tam vyjadrila, že priamo chce podporiť eh, situáciu, vývoju, aj keď pravda situácia v Tunise, v Líbii a v Egypte je úplne rôzna a v každom teda, každý to má inač, ale bolo by dobré re, pre, preskúmať jednoducho komplexne, aké máme vzťahy s týmito krajinami. Pavel Zale. Predseda, ďakujem teraz pán ah. bardzo e, e, przewodniczący, dziękuję również panu e, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj pánovi komisárovi Deguchtovi za jeho vystúpenie a stanovisko. Ja tu mám jednu poznámku. V prvom rade Eh, by som chcel spomenúť nasledovné. Všetci sme pod tlakom a vidíme, čo sa deje na severe Afriky a vieme, že to nie je vôbec koniec, ale práve naopak začiatok veľkého procesu, procesu, ktorý môže vyústiť aj do chaosu a vieme, aké môžu byť dôsledky takéhoto chaosu alebo nestability v hraniciach a na južnom brehu Stredozemného mora. A to je dôvod, prečo musíme hľadať riešenia aj my tu, akým spôsobom môžeme stabilizovať situáciu a urobiť všetko preto, aby sa táto situácia rozvíjala tým smerom, ako ste spomenuli vy, pán komisár a pani Muscardini, teda smerom rešpektovania ľudských práv a demokracie. Ale zároveň musíme byť realistami, a ja ale skutočne nie som si veľmi istý, či naša reál politik smerom k Severnej Afrike je správna a prináša tie správne výsledky, pretože v súčasnosti je takáto realizujeme nejaké politiky, zahraničnú politiku, snažíme sa, aby sa zmenilo všetko, čo sa týka z EU, ale tiež sme si vedomi, aké sú naše hranice. A neviem, či môžeme predložiť lepšie návrhy napríklad Líbii, na ktorej čele stojí e, ten diktátor, pretože tam by nebolo možné prijať také podmienky aj s touto cestou. A ja si preto myslím, pán predseda, že to, čo by sme mali urobiť, je snažiť sa serióznejšie, vážnejšie prejsť k tomu, čo spomenul aj pán komisár, o čom hovorím, že Jedna z hlavných príčin toho, čo sa deje na severe Afriky, je fakt, že všetky tieto princípy e, boli marginalizované. Keď hovoríme o globálnej ekonomike a hospodárstve, tak tieto krajiny boli ako keby bokom. Ak mnohé výrobky ich vyrábame radšej vo východnej Ázii a potom ich exportujeme do Egyptu, tak vidíme, aké je stanovisko a pozícia Egypta. A je jasné, že to ide aj proti záujmom aj tých krajín, aj EÚ. A teda podľa mňa si myslím, že my ako Európska únia musíme pripraviť taký projekt alebo návrh, neviem ako by som to opísal, obchodný, ale aj investičný nástroj. Áno, investičný nástroj, aby tam bolo viacej technológií v tomto regióne, aby e, sa hospodárstvo týchto krajín mohlo rozvíjať a aby to robili takým spôsobom, aby boli konkurencieschopní v globalizovanom dnešnom svete. A musíme postupovať tak, aby sme sa snažili hľadať asu nejakých e, spolupracovníkov, e, pretože my sami to neurobíme. A keď nebudeme mať takých partnerov v tom regióne, tak nič neurobíme. Dnes napríklad budeme otvárať nejaký trh Chceme teda vytvoriť nejaké podmienky na mm, otvorený trh. Ale za súčasnej situácie to je teraz nemožné. V Egypte nemáme žiadneho, žiadny protiažok, s ktorým by sme mohli hovoriť, takže naše návrhy musia byť také veľmi ďaleko siahle, musia pozerať do budúcnosti, ale musíme vychádzať aj zo súčasnej situácie a musíme si byť vedomi toho, aké sú tam konkrétne okolnosti. Musíme to zrealizovať len vtedy, keď tam máme nejaký ten protiajšok toho partnera na rokovanie. Um. Bera, Bela Gladfelder a Nikola sú poslední, ktorí majú slovo v tomto kole. Ďakujem, pán predseda. Štúdie a analýzy ukazujú, že zmeny v Severnej Afrike sú z časti preto, že sa zvýšili medzinárodné ceny na potravinovom trhu, ale celkovo populácia v tomto regióne kupuje 7 všetkých obilnín, ktoré sa kupujú na svete a 20 dovozu 20 mesa je dovezeného do tohto regiónu. Egypt napríklad, čo sa týka pšenice, je veľkým dovozcom pšenice. Rast počtu obyvateľov je taký vysoký, že takýto dovoz, takéto zásobovanie nestačí nachovať obyvateľstvo 20 ľudí, ktorí tu žijú, má menej ako 25 rokov a veľmi dôležité je aj to, čo vyváža tento región. Mali by sme viac pozornosti venovať tomu, že v tomto regióne vzniká nebezpečenstvo, že nebude môcť už ďalej vyvážať zeleninu, pretože nové technológie, ktoré by zabezpečili že v zelenine nebudú chemické rezidua, e, neexistujú a žiaľ, e, zelenina z tohoto regiónu je vysoko kontaminovaná chemikáliami a prekračuje limity, ktoré stanovili iné krajiny, napríklad Európska únia, niekedy obsahujú obsahuje táto zelenina také látky, ktoré sú zakázané v EÚ alebo dokonca na celom svete. Práve preto z technického hľadiska Egypt potrebuje pomoc v tejto veci. A Nikolo Rinaldi je posledný. Ďakujem, pán predseda. Občania sa nás takmer každý deň pýtajú, čo vlastne robí Európa keď vidí, že vznikajú eventuálne potenciálne nové demokracie na severe Afriky a Európa doteraz nedala nejaké veľmi hmatateľné odpovede. Mm, investičná banka v budúcich týždňoch dá nejakú pomoc, ale ešte stále chýba konkrétny politický návrh. Naše obchodné vzťahy od Syrie až po Maroka sú štandardné je to takmer rovnaký prístup ku každej krajine, ale Myslím, že realita nás nutie, aby sme odlišne a špecifikovane pristupovali ku každej z týchto krajín. Aj k tým krajinám, ktoré nastúpia na tú cestu demokracie, ak samozrejme bude úspešná. Ako pán Zalevský správne povedal, ešte zatiaľ nemáme jasné protiažky alebo s kým rokovať na druhej strane, ale ani my na druhej strane nemáme nejaké pozitívne obchodné návrhy či odpovede pre tieto krajiny, ale čím skôr by sme ich mali mať a mali by sme využiť eh, ten čas, kým sa v Egypte alebo v Tunisku vytvoria inštitúcie, uvidíme, čo sa bude diať v Líbii, aby sme pripravili také nástroje, ktoré pôjdu eh, v línii toho, čo sme žiadali od Európskej komisie a čo aj pán komisár navrhol pre Pakistan, pre ta, teda navrhnúť také obchodné nástroje, aby sme pomohli krajinám, ktoré sa nachádzajú v takej situácii, ako je humanitárna tragédia v Pakistane alebo eh, v situácii Tuniska či Egypta. Pán predseda, toto je posledná príležitosť, aby som položil otázku, alebo môžem o Pakistane neskôr, alebo teraz neskôr, dobre. Uh, Kolegovia, dovolte mi aj, aj ja, aby som sa spýtal otázku. Jedna je procesná. Z tlače sme sa dozvedeli, že komisia pozastavila obchodné rokovania s Líbiou. Myslím si, že sme toho názoru, že by sme mali mať právo byť informovaní priamo komisiou. Parlament má toto právo. A po druhé, je to zásadná otázka. Hovoríme tu v, vo výbore INTA, diskutujeme s komisárom pre obchod, diskutujeme s komisiou o tom, do akého rozsahu môžeme alebo by sme mali používať obchodné opatrenia na pomoc nádejným demokratickým tranzíciám v týchto arabských krajinách, pretože my ešte stále nevieme, či ľudové povstania odštartovali nejaké ďalekosiahle demokratické procesy, prechody k demokracii v arabskom svete, to sa ešte len dozvieme a my dúfame, že to tak dopadne, ale potrebujeme dovtedy filozofiu, potrebujeme stratégiu, do akej miery by sme mali využiť obchodné nástroje na to, aby sme podporili demokratickú tranzíciu v týchto krajinách. Myslím si, že by sme mali postupovať obozretne, aspoň podľa mňa, aby sme iba reagovali na rozhodnutia. Nemali by sme zopakovať to, čo sme sa snažili dosiahnuť s Pakistanom. Potrebujeme filozofiu, vypracovanú stratégiu, potrebujeme, na ktorú sa budeme spoliehať a z ktorej budeme vychádzať. Preto si kladieme zásadnú otázku, aj chcem ju položiť komisárovi de Chuchtovi, či takáto stratégia, filozofia sa pripravuje, či komisia o nej premýšľa a do akej miery obchodná politika môže, mala by byť použitá na podporu, na posilnenie prechodu k demokracii v e, regióne, ktorý je najbližším susedom Európskej únie. Myslím si, že od nás budú žiadať aby sme zareagovali v blízkej budúcnosti takýmto spôsobom. Komisár, máte slovo. No, ďakujem, pán predseda. Niekoľkí poslanci tu vzniesli otázky možnosti unilaterálnej liberalizácie obchodu. Pán Rinaldi aj ďalší. A my sme odvážne navrhli takéto čosi pre Pakistan keď ide o prírodnú katastrofu, treba niečo urobiť, nedá sa to robiť cez všeobecný systém colných preferencií ani unilaterálne, pretože musíme rešpektovať doložky MFM, takže to treba robiť e, iným spôsobom. Musíme vypracovať návrh, ktorý sa prediskutuje s radou a s parlamentom. Podľa mňa to bol e, naozaj zásadný návrh a v Európskej únii existujú aj citlivé výrobky, s ktorými treba zaobchádzať náležitým spôsobom. Takže treba vidieť veci vo svojej komplexnosti. V Ženeve to jednoducho nezafungovalo. Boli tam krajiny, ktoré z princípu boli proti prepojenia medzi liberalizáciou obchodu a prírodnými katastrofami. Ja si myslím, že zažijeme ešte viac Eh, odporu, ak sa budeme snažiť prepojiť k urobiť prepojenie k novo sa rozvíjajúcim demokraciám v Ženeve, ak sa pokúsime obchod a rozvoj demokracie prepojiť. Na stole bola aj otázka regionálnych prvkov, teda susedskej politiky v oblasti situácii s Pakistanom a vlastne celý príbeh sa skončil tak, že náš návrh v Ženeve neprešiel, hoci sme sa veľmi snažili ho presadiť. Jednoducho tam nebolo jednomyselného názoru na tento návrh, aj keď sme boli ochotní trošku ho zmeniť v poslednej fáze. Hovorím to preto, aby som vám ukázal rozdiel medzi tým, čo teoreticky si môžeme predstaviť, že by sme urobili, a to, čo je možné v praxi urobiť Pán Kazak. Dostali sme list od predsedu, kde sa hovorí o dôsledkoch negatívnych dôsledkoch toho, čo sa deje na západnej Sahare. Kathy Ashton musí zareagovať na túto záležitosť. Ten list sme jej preposlali a ona zareaguje. Pani Muscardini, vy ste tiež hovorili o unilateralite a o probléme dočasných vlád, ktoré možno vzniknú. Samozrejme, to bude problém pre obchodovanie, pretože obchodovanie predpokladá, že sa bude rokovať. A prirodzene to potrvá istý čas, kým sa nové štruktúry stabilizujú aspoň do istej miery. Možno to bude trvať celé roky, kým budeme môcť hovoriť o stabilizovanej situácii v tomto regióne a naozaj budeme mať dočinenia s dočasnými štruktúrami, pretože logika diktuje, že teraz sa bude čakať na voľby. A keď začneme rokovať s dočasnými vládami, je to možné takto postupovať, ale treba mať na mysli, že to všetko bude potom provizorné, dočasné, lebo takéto dočasné vlády možno budú vo voľbách porazené a nemali by sme v tejto chvíli predčasne predkladať nejaké ponuky, návrhy, pretože e, v tomto svete potrebujú skôr teraz pomoc pri naliehavých veciach a čo sa týka kapacity na rokovaní ľudí, ktorých by mohli priviesť k rokovaciemu stolu, tých teraz nemajú. Takže treba riešiť naliehavé veci. Aktuálne záležitosti a aj v Európskej únii treba hlavne riešiť humanitárnu pomoc. Už teraz robíme veľa. Kristalina Georgieva ktorá má na starosti e, tento sektor. Sme si od nej včera vypočuli rozsiahlú správu o tom, čo robí humanitárna oblasť EÚ, čo sa v nej robí. Ja myslím, že to je veľmi dobre zorganizované. Myslím si, že pán Šul, Šolc, opravuje sa pán Dehucht, lebo máte aj Šulca, aj Šolca hovorí, Myslím si, že treba zrevidovať naše politiky, pretože podľa súčasných dohôd, a niekoľko máme, podľa týchto súčasných dohôd, súčasne platných, sa neberú do úvahy politické systémy do podobných situácií sa dostávame s každým. Najprv sa rokuje, snaží sa, snažíme sa o takú dohodu, ktorá bude dobrá pre obe strany, ale tu čoskoro sa môžeme dostať do situácie, že niektoré krajiny, ktoré sú viac menej na ceste k demokracii, budú rokovať ďalej a budú aj iné krajiny, ktoré možno skončia v chaose a potom budú krajiny, ktoré dopadnú tak, že budú niekde medzi týmito dvoma možnosťami a preto treba urobiť toho viac, než sme robili v minulosti. Ale nechcem ísť do nejakých hĺbkových analýz v tejto chvíli, pretože naozaj nemáme ani potuchy, v akej pozícii sa ktorá z týchto krajín ocitnú. Nechcem priveľa hovoriť. Pán Zalevský veľmi správne poukázal na problém toho, s kým rokovať, kto je na druhej strane takéhoto, eh, takéto naprotivok. Potrebujeme Teraz niečo k cene potravín. Tie sú tiež dôležité v danom kontexte. Ako sa vysporiadať s rastom cien? O tom sa naozaj hovorí veľa v komisii. Pán Rinaldi, no už myslím si, že to, čo ste sa pýtali, na to som už odpovedal v rámci zodpovedania na predchádzajúce otázky. Čo sa týka kategórie e, rýchlo sa rozvíjajúcich demokracií, nevieme, či takéto niečo bude. V Ženeve sa o tom bude hovoriť. Ja, áno, sme orientovaní na obchodovanie a čo sa týka zeleniny, je to obchodovanie so zeleninou dosť spolitizované, ale prístup Ženevy je obchodný prístup predovšetkým. Teraz niečo k pozastavení rokovaní, dohode o zastavení rokovaní o dohode, rámcovej dohode s Libiou. Toto bola taká zmiešaná dohoda, aj obchodná dohoda, ale zahrňala aj ďalšie témy. A Kathy Ashton sa už vyjadrila, že tieto rokovania sú momentálne pozastavené, takže ja súhlasím s takýmto krokom Myslím si, že bolo jasné, že ne, za daných okolností sa nedá vyjednávať, nedá sa pokračovať v rokovaniach a keď jej položili otázku, dokedy budú pozostavené, aj mne, keby ste položili túto otázku, nevedel by som vám povedať nič viac, len že sú pozastavené, ale ni- nič ďalšie. Takže na to netreba e, konzultácie, aby sa rozhodlo o pozastavení rokovaní, keď jednoducho sa druhá strana ďalej nerokuje, tak rokovania sa prerušili, pozastavili. Na to netreba rokovať s parlamentom ani s radou. Rokovania sa skončili, to je jednoducho tak, je to fakt. A tým pádom to môžeme označiť za pozastavené rokovania. Myslím si, že pán že som, pán predseda, sa pokúsil odpovedať na väčšinu položených otázok. Neviem, či niečo zostalo nezodpovedané. Ďakujem. Pán Rinaldi, ste spokojní s odpovedou na vašu otázku? Čo sa týka Pakistanu. Alebo ešte chcete niečo? Čo sa týka Pakistanu, pokiaľ vieme, tak nedošlo, žiadne, nedošlo k pokroku v Ženeve Čiže ja som sa chcel spýtať takú taktickú otázku, že či si komisár myslí, že hlasovaním v plenárke alebo hlasovanie v plenárke, či by bolo užitočné v rámci diskusí v Ženeve. A či to bude mať nejaký vplyv. Well, Nikolo, uh, it's up to the parliament to decide whether or not they take... Nicolo, to je na parlamente, či, či si to odsúhlasí na plenárke alebo nie ale otvorene povedané nemyslím, že to ovplyvní rokovania v Ženeve. Myslím si, že jedine to môže akurát podporiť našu porážku. Pretože tu je jasné stanovisko jednotlivých kľúčových hráčov, ktorí nie sú ochotní ustúpiť ani krok ďalej. Ale to takto povedala, keď si to parlament chce odsúhlasiť, nech si to odsúhlasí. Odhlasuje. Is, uh, the, Ďakujem, pán komisár, hovorí predseda. Ďakujem za to, že ste sem prišli medzi nás a poskytli nám odpoveď na naše otázky. Požiadal by som teraz pána Pala Zaleského, aby ma teraz nahradil, kým ja ešte budem sa trochu rozprávať s komisárom Nikochtom. Ladies and gentlemen, I would like to proceed further. Uh, we have some points uh, to the end of our... Takže budem pokračovať ďalej. Ďalším bodom nášho programu je bod číslo 10, to je Únia inovácií, transformovanie Európy pre svet v období po kríze. Spravidelkyňou je pani Ines Vajdere, avšak ona žiaľ nemohla prísť na našu schôdzu. A pán Kaspari E, teda nahradí Takže dal by som pánovi Kasparimu slovo, aby vydalo pozmeňujúce návrhy. Ja. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, äh, die Kollegin Vadere. Vážení kolegovia, kolegyne. Kolegyňa ma požiadala, aby som ju dnes zastúpil Máme aj zasadnutie EPP mimo Brusela, mimo Bruselu, myslím, Koline, takže ona tam teraz je. A ak dovolíte, ja teraz prečítam jej správu. Keby som bola bývala vedela, že to bude zároveň zasadnutie z INTA, tak by som vzala do úvahy zásadné obavy, tak ako účinky globálneho hospodárstva a finančné ceny. Využitie globálnej roli a konkurencieschopnosť sú také záležitosti, ktoré si naozaj e, želajú, volajú po zvážení. Takisto produkcia, verejné obstarávanie a e, necolné bariéry. Ja som všetky tieto pozície preskúmal. A jednoducho navrhol som, aby sa väčšina z nich teda mohla prijať a pretože to je vlastne v súlade so stratégiou, e, ktorá má v sebe obsa e, schopnosť e, teda zabezpečiť, aby sa externé a interné politiky zosúladili. A inovačná únia by mala byť, stratégie, by mala byť stratégiou, ktorá má riešiť aj ekonomické, aj ekologické aspekty. Ja si myslím, že volá sa tu po únii inovácií, ktorá zabezpečí neustálú konkurenciu, schopnosť Európy, sa podporí um, technológie, ktoré budú ekologicky konkurencieschopné, pričom to všetko bude podporené eh, dobrou legislatívou a tvorbou pracovných miest a prekonávaním kríz. Okrem toho si myslím, že je dôležitý doplnok tomuto pôvodného textu sú pozmeňujúce návrhy, ktoré volajú po zvýšenej ekonomickej a politickej podpore v rámci strategických cieľov EU strategie 2020. Ďalej, čo sa týka obchodných bariér a protekcionistické opatrenia, to niektoré pozmeňujúce návrhy neboli také kompatibilné, tak ja takisto predložím niektoré kompromisné návrhy, ktoré preto by som teda vás požiadal, alebo vás podporím, aby ste sa teda kedykoľvek, keď chcete niečo k tomu dodať, aby ste sa na mňa obrátili. Takže to boli vlastne, vlastne to, bol, to som prečítal, čo, čo mi pripravila vlastne pani kolegyňa Ines Vajdere. A vypočujem si, čo povedia ostatní kolegovia k tomu predseda. Ďakujem pekne, Daniel. Takže teraz môžem dať slovo poslancom. Pani Jozefa Anders. Ďakujem, pán predsedajúci. A ja budem hovoriť v mene pani Franciska Balsány, ktorá je tieňovou spravodajkyňou. A doslova prečítam jej slova, ktoré mi dala. Rada by som poďakovala spravodajcovi za vynikajúcu spoluprácu a dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť kompromisy. Zdieľam stanovisko spravodajkyne, že v rámci politik pre inovácie by sa mala venovať špeciálna pozornosť týmto prvkom podpor výbore, výrobu, pardon, výrobe a technológiám, ktoré sú kompatibilné so životným prostredím, e, znižovať e, využívanie takých technológií, ktoré sú uhlíkovo náročné, podporovať malé a stredné podniky a ich inovácie, liberalizáciu chránených trhov, liberalizáciu výmených kurzov, spoluprácu, právnu spoluprácu podnikov a boj proti nekalej hospodárskej súťaži a proti falzifikácii tiež podporovať inováciu v EÚ, pretože je skutočným spôsobom, ako sa vytvárajú pracovné miesta a odstraňujú nezamestnanosť aj na celosvetovej úrovni a prispieva k cieľom 2020. Na to, aby sme mali konkurencieschopnú obchodnú politiku, potrebujeme dosiahnuť cieľ investovať 3 HDP do mm, výskumu a vývoja s účinnou politikou rozvoja inovácií a technológií je potrebné investovať do programu technológií a tiež do výmenu e, vedcov na medzinárodnej úrovni a posilniť spoluprácu medzi e, vedeckým svetom a podnikmi. A ja som samozrejme k dispozícii všetkým, e, ktorí budú chcieť predložiť pozmeňujúce návrhy. Thank you very much. Uh, Mr. Taylor, please. Pán Tenok. Ďakujem, pán predseda. Ja zase predložím stanovisko pána Žado, a ktorý tu dnes s nami nemohol byť, eh, ale povedal mi, že predloží 9 pozmenujúcich návrhov tomu do tejto správy v nádeji, že to prispeje jej celkovému smerovaniu. Myslím si, že by tu mohla byť konkrétnejšia predstava o tom, akým spôsobom zabezpečiť transformovanie Európy v presvedobdobí po kríze. Mm, takisto by sme radi pozvali ostatné politické skupiny, aby sa pripojili k týmto kľúčovým návrhom, ktoré obsahujú aj takú určitú selektívnu internacionalizáciu ako súčasť dlhodobej priemyselnej politiky EÚ. To je vlastne na podporu tých produktívnych oblastí, v ktorých EÚ je schopná zabezpečiť si konkurenčnú výhodu na najbližších 30 rokov a navrhnúť e, posun k e, priemyselnej stratégie, ktorá bude ekologická a citlivá k zdrojom, ktorá bude využije pre všetkým domáce zdroje a tá internacionalizácia by mala byť len vtedy, keď vlastne bude tu silný domáci dopyt. A čo sa týka tej definície, je považen, definície tých neozdôvodnených e, obchodných bariér a potom tá ochrana a globálne ší, ochrana našich trhov a šírenie našich technológií po svete. To by, ďaká, hovorí predseda. Ešte niekto iný by chcel niečo? Nie? Takže Daniel Kaspary, chcel by si niečo? Niekto z komisie? Uh, so, uh... I would like to inform that uh, the vote... Uh, the, the... Takže ja by som uvedol, že termín, teda termín už prešiel, hovorí predseda, a hlasovať sa bude na výbore INTA 15. a 16. marca. Takže to je hlasovanie vo výbore. Pass to the uh, Point number 11. Teraz bod číslo 11. Prechodné opatrenia týkajúce sa bilaterálnych investičných dohôd, avšak pán Šliter tu nie je. Takže môžeme prejsť ďalej k ďalšiemu bodu a keby sa pán Šliter vrátil, potom vybavíme tento bod. So, uh, now we are proceeding to the point number 12 the EU as a global actor, its role in multilateral uh, organizations. Uh, EU ako globálny činiteľ a jej úloha v mnohostranných organizáciách. Je tu správa z vlastnej iniciatívy z výboru AFET o úlohe EÚ v mnohostranných organizáciách, kde sa hľadajú možnosti externého zastúpenia únie aby mohla hovoriť jedným hlasom na medzinárodnej aréne. Spravodajcom je pán Jörg Leichtfried s, s socialistov a zastúpi ho dnes pán Martin. Nech sa páči, máte slovo. Thanks very much, Chairman. As you say, I'm speaking Áno, ja budem tuto hovoriť za Jurga. Takže, čo sa týka výboru pre zahraničné otázky, tie by sa chcelo sústrediť na úlohu EÚ v multilaterálnych organizáciách a, analyzuje, aké sú právne ustanovenia v rámci Lisabonskej zmluvy, tak aby EÚ mohla mať ten jeden hlas E, práva vlastnej iniciatívy Jörga vlastne bude diskutovať o tom alebo robiť odporúčania o, o tom, aká je úloha EÚ ako globálneho hráča o tej globálnej architektúre, e, vrátanie nových skupín, ktoré vznikajú. Tu máme G8, G20, tzv. G skupiny. ENTA je jediný výbor, ktorý je zodpovedný za rokovanie z VTO. A podľa dohody tým pádom e, správa, ktorá bude vychádzať z výboru pre zahraničné otázky, tá nebude mať žiadnu právnu hodnotu, len to bude stanovisko. A teda, ako povedal George, sa budeme sústredovať na aspekt e, VTO a potom prípadne neskôr sa budeme dotýkať aj iných ekonomických organizácií. Čiže jeho záujmom predovšetkým je historicky zdôrazniť, že Európska únia je napojená alebo je naklonená multilateralizmu čo je vlastne podstatou existencie EÚ. To znamená, že buduje sa táto mnohostrannosť na báze transparentnosti a dôveryhodnosti a je to veľmi dobrý nástroj riešenia problém a je takisto aj um, sa dá lepšie využiť globalizácia týmto spôsobom. Čiže EÚ, keďže je aj plným členom BTO, uzúčastňoval so, sa aktívne e, v rokovaní o globálnych obchodoch, e, aj vyrokovalo dohodu z roku 1995. Takisto je zodpovedná EÚ za svoju vlastnú obchodnú politiku a obchodná politika, ktorú e, ustanovuje Lisabonská zmluva, ktorá sa týka aj služieb, tým dáva Európskej únii silnejšiu ešte pozíciu ako doteraz v rámci VTO. Najväčší obchodný blok e, tvorí teda EÚ a to sú tie rokovania EÚ, kedy EÚ hovorí s jedným hlasom, kedy komisár EÚ pre obchod hovorí vlastne hlasom za každého jedného obyvateľa EÚ, aby mohla Európa fungovať ako jeden blok. Aj EÚ ako taká je členom na báze vstupu do platnosti, Lisabonskej zmluvy do platnosti tak sa Európska komisia, respektíve delegácia Európskej únie vo VTO stala delegáciou EÚ. E a od e, januára 2011 má dve zastúpenia, teda existuje stále zastúpenie EÚ v VTO a permanentné zastúpenie EÚ v OSN e, v Ženeve ide o to, aby bolo jasné odlišovanie medzi obchodom a istitnými vecami, aby bolo jasne rozdelené kompetencie medzi, tom, medzi s ktorými organizáciami v Ženeve sa teda rokuje. Takisto má to vplyv na tie rokovania a takisto VTO musí e, teda z, za do úvahy alebo brať do ohľad aj na jednotlivé štáty, takisto ako aj na EÚ pri e, uzatváraní dohôd. Takisto musíte byť e, je treba posilniť teda sekretariát EÚ pri VTO a úloha sekretariatu VTO je kriticky dôležitá a je tiež dôležité, aby mala dobrú zastúpenie aj s členmi z rozvojových krajín bez toho, aby sme tu uplatňovali proces e, alebo nespochybňovali proces e, súhlasu, je treba zdôrazniť, že VTO má v podstate umožňovať alebo umož, uľahčovať dosiahnutie dohodu v prípade akýchkoľvek sporov. Takisto VTO je tu na to, aby zabezpečovalo um, podpis, uzatváranie nových uh, e, dohod v rámci nových uh, E, pravidiel. Je to v podstate kontrola týchto obchodných politík je v záujme všetkých občanov Gule. A keď sa posilnia povinnosti VTO, aj e, lepší systém riešenia sporov na VTO nebude dostatočne akceptovaný, ak nebude mať určité prvky praktickosti a vykonateľnosti ale bo nebude v súlade s niektorými politikami aj politikami EÚ. Preto EÚ by takisto mala hrať e, tú vedúcu úlohu, aby zabezpečila to, že keď sa na niečom dohodnú, tak e, to by to podnikli aj ostatné organizácie. E, takže to som len prečítal to, čo napísal mi Jörg a čítal som to po prvýkrát ja. Predseda hovorí, ďakujem pekne, pán Martin, takže niekto z členov by chcel sa vyjadriť. Mr. Schultz, yes, please. Um, uh, pán Scholz, s veľkým záujmom som si vypočul úvod toho, čo vypracoval pán Leichfried. Súhlasím s tým, že by sa mohol sústrediť skôr na záležitosti VTO, tak ako to robí komisia, to je kľúčový problém, pretože tam, kde treba zájsť ďalej do detajlov a pridať naše podstatné námety, tam všade je VTO a práve preto si myslím, že treba spolupracovať s e, tieňmi spravodajci a spravodajcovia. Ďakujem pekne, pán Šolc, za vašu poznámku. Ešte niekto sa chce vyjadriť? Ak nie, e, myslím si, že to je mimoriadne dôležitý problém pre Úniu a jej efektívnosť. Preto bude dôležité si vypočuť názor komisie. Je prítomná komisia? Je tu nejaký zástupca? Ehm, myslím, že sa budem na to stiažovať, pretože to nie je poprvý raz, že komisia jednoducho nevyšle nikoho sem do diskusií a potom nemôže ani reagovať, ak to treba v diskusii. A najmä v tejto oblasti by to skutočne bolo vhodné a dôležité pre parlament vypočuť si hlas komisie. Takže Teraz dnes sme mali výmenu názorov vo výbore INTA. Potom budeme e, zvažovať náš názor k správe 25. marca po stretnutí AFETu. AFET zasada tiež dnes a potom lehota na predloženie pozmeňujúcich návrhov na k tomuto návrhu stanoviska k správe je pravdepodobne 22. marca. To bude lehota a hlasovanie o našom návrhu stanoviska vo výbore bude 13. apríla. Potom výbor AFED bude hlasovať o tejto správe 20. apríla a očakávame, že táto tematika príde na pretras v pléne v máji. Pán Šolc, ste tu s nami. Pán Šliter sa vrátil. Môžeme sa vrátiť k bodu číslo 11. Ide o prechodné opatrenia týkajúce sa bilaterálnych investičných dohôd medzi členskými štátmi a tretimi krajinami Pán Karl Schlitter, spravodajca, bude dnes s nami hovoriť o preskúmaní pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov. Druhý raz sa vraciame k e, tejto tematike, druhý raz skúmame pozmenujúce a doplňujúce návrhy k e, tomuto nariadeniu. Lehota na ich predloženie bolo, bola 20. januára a celkovo sme mali 184 predložených návrhov. Včera bolo stretnutie, ktoré zorganizoval pán Šliter. Pán Šliter, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za slovo. Je mi ľúto. Boli tu technické problémy v televíznom štúdiu a preto som nemohol prísť na čas. Táto tematika ma veľmi zaujíma. Neviem, akú pozornosť môže vzbudiť, pretože je dosť jednoduché porozumieť tejto tematike. Investície z Európy von sú veľké a investície, ktoré plynú do Európy, sa zvyšujú a niektoré tieto bilaterálne investičné dohody sú dôležité pre krajiny, z ktorých investície plynú. Ľudia sa obávajú toho, čo sa môže stať, ak takéto, takýto prechod, takáto tranzícia nezafunguje dobre. Ja som si všimol, že vo všetkých politických skupinách je vôľa, aby tento prechod bol rozumný a náležitý. Preto dúfam, že by sme mohli nájsť také kompromisné návrhy, s ktorými by všetky skupiny súhlasili. A to je nevyhnutné, ak chceme vôbec mať nejaký vplyv na radu. Musíme sa zhodnúť my tu, musíme stať v jednom šíku a musíme akceptovať, že nie všetko bude do podrobnosti také, ako to chceme. Ak nedosiahneme takýto súlad, potom rada si presadí svoj postoj, takže treba sa zjednotiť, musíme produkt, ktorú dáme, produkt, ktorý dáme rade na rokovania byť e, úderný. Pokúsme sa zjednotiť sa na takomto čomsi. Uvidíme, akú váhu bude mať potom rada. Po prvom čítaní možno, možno už budeme veľmi blízko k dohode. A ak nie, tak bude to ešte dlhšia cesta. K tejto dohode rada nám nedala žiadne indikácie, ako bude postupovať, čaká na nás. Čo sa týka pozmeňujúcich a doplňujúcich námetov, návrhov, je ich priveľa a konsolidačný proces prebieha aj medzi skupinami, aj medzi nás. EPP už sa vyjadrili k istým konsolidačným snahám. Mali sme dlhý, dlhé stretnutie, hoci konštruktívne, medzi tieňovými spravodajcami pokúšali sme sa nájsť nejaký manevrovací priestor, nejaké spoločné stanovisko menovateľa. A komunikoval som s tými poslancami, ktorí predložili pozmeňujúce návrhy, ako by mohol vyzerať kompromis. Včera sme mali stretnutie. Väčšinu z pozmeňujúcich návrhov som dostal dovolené zmeniť. Zajtra ráno, možno dokonca dnes večer, už bude mať pripravené takéto pozmenené návrhy. Kde máme manevrovací priestor? Ten je, ja verím aspoň, že je v tom, že sa e, v podstate zhodneme na tom, že Všetky tie staré časti zostanú tam, kde sú. Podmienkou je, že nebudú v rozpore s právom Európskej únie a jednotlivé krajiny súhlasia s takýmito dohodami, ale zároveň sa podľa mňa väčšina z nás zhodne na tom, že to, že máme takéto bilaterálne investičné dohody, by nemalo blokovať budúcu celoeurópsku dohodu keď e, nejaký štát chce mať novú bilaterálnu dohodu, mali by sme sa vždy pokúsiť sa pozrieť na to tak, či by sa z takéhoto niečoho ne, nedala vyvinúť celoeurópska dohoda, aby sme mali spoločné, spoločné stanovisko menovateľa. Ak potom niekto cúvne, ak budeme rokovať a príde k nezhode, mali by sme byť jednotní, pretože ak všetko je v súlade s európskym právom, tak potom odsúhlasme, ak nenájdeme spoločný kompromis, tak väčšina politických skupín súhlasí s tým, že by sme nemali zablokovať príslušné politiky, že by sme mali radšej sa prispôsobiť znením. Nenašli sme správne vyjadrenia, správne znenia k tomu, ako zapracovať politiky. Myslím si, že dnes tu jasne zaznelo, že treba skombinovať politiku a obchodovanie. Pre mňa to vyzerá pravdepodobnejšie, že takáto bilaterálna dohoda by nemala blokovať politické línie, ktoré sú zakotvené v zmluvách, v základných zmluvách. Myslím si, že to by mohol byť ten spoločný menovateľ. Zhodneme sa i na tom, že transparentnosť je nedostatočná zatiaľ, ale čo si s tým počneme, v ktorých článkoch to bude zakotvené, to ešte nevieme, pretože právomoci sa trošku presunuli na stranu Európskeho parlamentu. Naša váha je vyššia a keď sa pokúšame dohodnúť, tak komisia nie je nielen hráčom, ale mali by mať prístup k dokumentom, k takým, ktorým dnes prístup nemajú. Čo nie je vôbec logické, pretože keď e, komisia má e, dobre nastavené procesy pre dôvernosť údajov, vtedy to je v poriadku. Také dokumenty, ktoré splňajú tieto predpoklady sa je dajú, ale aby komisia vôbec nemohla mať nejaké dokumenty, to sa mi nezdá logické. Všetky skupiny včera sa vyjadrili, že rokovania boli náročné, ale že pomaly a isto postupujeme vpred Dúfam, že naozaj hlasovať bude možno 16., ale ak bude mať pocit, že sme síce blízko dohode, ale ešte stále ju nemôžeme završiť, navrhnem odložiť hlasovanie o jedno stretnutie smerom do budúcnosti, pretože to bude to uľahčí naše rokovanie v budúcnosti. Neviem, či sekretariat to odsúhlasí, ale ak nebudeme pripravení do 16. mali by sme radšej venovať viac času prípravám, ako hlasovať predčasne a chceme chrániť investície a iné záujmy náležitým spôsobom, aby všetko fungovalo, aby každý rozumel textu tým istým spôsobom, vtedy treba vypracovať naozaj výborný text, čo nám uľahčí potom spoluprácu s radou v následných krokoch. To je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Ako, správ, ako tieňový by som vám poďakoval za vašu snahu nájsť kompromis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 A to všetko, ako ich začleníme do obchodných vzťahov, tak to je dôležité. Ja ako tieňový spravodajca veľmi ďakujem pánovi Šliterovi za to, že toľko času venuje spolupráci s tieňovými spravodajcami, pretože sa nám darí, alebo snažíme sa naozaj nájsť optimálne riešenie. Niekedy mám taký zvláštny pocit s ocekmi 5 a 6, čo robíme s tými ďalšími dohodami a čo je dokonca pre mňa až také veľmi takou veľkou výzvou, že Európska komisia, tak ako som to už veľakrát na tejto pôde spomenul, tak Európska komisia zaspala jednoducho na Vavrinoch a, a to počas viacerých rokov. Európska únia práve získala kompetencie pre medzinárodné dohody a tak ďalej, ale a pre mňa je tu jedna taká ťažkosť alebo problém, ktorý je pre mňa veľmi veľký. Budúca dohoda môže spochybniť predchádzajúce dohody. A tu v parlamente každý deň vidím, že hovoríme o predchádzajúcich dohodách, ktoré sú už dávno podpísané. Sú podniky, ktoré tieto dohody využívajú, investície a tieto dohody ich aj ochraňujú a naši zahraniční partnery, zahraničné firmy a tak ďalej, ale aj firmy e, so sídlom v zahraničí s, veľmi, s veľkým takým nepokojom niekedy sledujú rokovania, ktoré vedieme v tomto zmysle v parlamente a preto je potrebné si všetko toto veľmi dobre preštudovať, hlavne odsek 5 a 6 A musíme si uvedomiť aj to, čo majú k tomu, čo povedia naši obchodní partneri a ďalší, ktorí sú zainteresovaní v rámci predchádzajúcich dohôd. To všetko je dôležité, keď chceme a bojujeme za ochranu investičných dohôd v Európe. V každom prípade nemôžeme nejakým spôsobom zrušiť eh, predchádzajúce aky v tejto obchodnej oblasti. Ďakujem pánovi Šliterovi za tú ochotu a to, že chce venovať toľko času na dosiahnutie skutočne optimálneho riešenia. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Fielner. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Vyzerá to tu všetko pozitívne a vyzerá, že to, čo robil Karl, je pozitívne a je ten všeobecný pocit, že teda hľadáme spoločný priestor, spoločnú styčnú plochu. Rovnako ako Daniel Kaspari, aj moje stanovisko je, že to, čo je najťažšie, to je práve odsek 5 a 6 v tomto prípade. Ako vidíme, potrebujeme prostredie, atmosféru právnej istoty, aby existovala tá právna istota, aby Európska komisia mala pravdu, aby sa mohlo niečo odvolať aj to z minulosti. Možno technicky by sme z minulosti potrebovali aj nejaké ťažké riešenia, aby sme dosiahli tú ťažkú rovnováhu aby sme fakt tú akrobáciu dosiahli, že už sú existujúce dohody, ktoré by mali naďalej platiť a zároveň, aby Európska komisia vytvárala alebo mala možnosť ich odvolávať, pretože nie sú kompatibilné s novou Lisabonskou zmluvou. Potrebujeme teda tú právnu istotu. Po druhé, a nad tým by sme mali viacej pouvažovať, aké možnosti má komisia opraviť zmeny v súčasných dohodách v členských štátoch na bilaterálnej úrovni, úrovni a či sa to môže postúpiť na súdny dvor. Čo by to v praxi znamenalo? Neviem, či je to realistické si vôbec myslieť, že Európska komisia by urobila nejakú revíziu, ktorá by vychádzala a zanalizovala tie stovky existujúcich dohôd a aby ich eventuálne potom postupila na súdny dvor. No neviem, je to realistické. Európska komisia je síce vynikajúca v mnohých aspektoch, ale všetko zrevidovať, zanalizovať skutočne tú celú sériu bilaterálnych dohôd, to by trvalo minimálne rok a na to by sme potrebovali nejaké praktické riešenie. To sú tie dva body, ktoré som tak spontánne spomenula, ktoré ma najviac znepokojujú a som celkom zvedavý e, na stretnutia so, so spravodajcom hlavným a stieňovými spravodajcami a ja dúfam, že sa nám podarí nájsť spoločné stanoviska. Ďakujem, Kristofe. Chcel by niekto dodať niečo? Možno, že ja ako tieňový spravodajca za EPP by som možno chcel niečo dodať. Ja si myslím, že je na tom, na čom sa tu všetci zhodneme, je zabezpečenie situácie pre budúcnosť. To znamená, že vyrokovať tieto nové tzv. investičné e, zmluvy. Čiže každý chce od komisie, aby pripravila tieto rokovania a aby e, komisia dostala všetky nástroje k tomu, aby mohla tieto rokovania dotiahnuť do konca. Takže to všetko je veľmi pozitívne, pretože boli tu určité signály, že sú tu niektorí partneri, ktorí si myslia, že komisia by mala byť de facto len nejakým obhajcom budúcich e, E, zmluv, ktoré vyrokujú si členské štáty, takže toto je podľa mňa dosť pozitívne. Ale zase realisticky, keď sa na to pozriem, tak si myslím, že musíme zabezpečiť existenciu bilaterálnych investičných dohôd, ale je stále priestor na kompromis aj v tejto oblasti. keď sa objasnia jednotlivé pozície, pretože na jednej strane sú kolegovia, a to je naše stanovisko za EPP, že nemôžeme si, nevieme si predstaviť situáciu, kedy momentálne záväzné bilaterálne investičné dohody by boli nejako spochybňované. že by napríklad neboli v súlade s európskymi politikami konkrétne v článku 20, 207. Takže keď sa otvorí táto možnosť, už len otvorenie tejto možnosti vlastne tým pádom spôsobí právnu neistotu, ktorú vlastne zdôraznil práve aj pán Kaspari. Preto ja si myslím, že toto je jeden z najdôležitejších bodov a všetci pretože všetci chceme v budúcnosti mať investičné dohody európske a chceme mať spoločnú investičnú politiku, ale veľmi dobre kontrolovanú, riadenú. No, myslím si, že mali by sme možno, že dôkladnejšie o tom považovať osobitne po tom, čo povedal pán Kaspari. Že mali by sme prezentovať naše stanovisko výboru vo vzťahu k možnosti či nedostatku možnosti e, stiahnuť e, platenosť e, súčasne platných investičných dohôd v blízkej budúcnosti, pretože de facto je to problém medzi nami a myslím si, že vyjasnenie pozícií by mohlo byť dôležité pre tieto dohody pre pochodných partnerov, pre všetkých. To bola len taká malá poznámka. A ešte by som chcela poďakovať, že ďakujem pánovi Šluterovi za snahu nájsť kompromis. Ešte chcete, pán Šluter? Well, thank you. Um, it's clear, Christoph. Áno, je jasné, všetci z vás, v Daniel, ste spomínali, že kritické veci sú pod článok 5 a 6. Pre tých, ktorí tomu nerozumejú, tak toto je hlavný problém a je takisto revízia týchto článkov a dohod. A na týchto článkoch vlastne sme strávili tri štutiny nášho stretnutia temných spravodajcov. Ale myslím si, mám taký pocit, že niekedy si nedokážeme predstaviť nejaký systém, ktorý by bol 100% vodotesný, lebo nie je možné pokryť vlastne túto investičnú politiku nejakými inými politikami alebo všetkými do jedného. Ja, keby som chcel hovoriť o čisto zelenej pozícii, by bola, že by tam musí byť eh, E, sunset klauzula, to znamená, že keď sa príjme nové, tak všetko staré prestane platiť, ale to ani sa náhodou tomu neblížime. A tu hovoria, že vôbec, ak si myslíte, že ukončíme nejaké diktátorstvo v obchodnej politike, tak nedúfajte. Ale zdá sa, že máme akúsi aj inú väčšinu, ktorá zase si nemyslí, že my vlastne týmto odsú, vlastne od, odplaši, od, od, od, odstrašujeme investície z iných častí sveta týmto. Ale keď my chceme o nejakých investíciách mať dohodu, ktorá nespadá pod akúkoľvek politiku, ale chceme, aby to boli investície zabezpečené, lebo chcem zdôrazniť, že my e, aj do Európskej únie prichádzajú investície a to sú peniaze a niekedy sú tu rôzne e, diskusie o tom, že do akých, v akých podnikoch sa to deje, respektíve, že tie podniky, čo tieto investície robia, sú rôzne monopolné veľké firmy a tak ďalej a už tu máme aj článok 258 z Lisabonskej zmluvy, ako spomínal pán Fielner, to by nás priviedlo na súd. To tiež nie je riešenie, lebo to by trvalo väčšnosť a by to ničom, nikom, ničomu neviedlo. Takže len keď je dohoda nekompatibilná alebo nespôsobí nejaký extrémny problém, tak by sa nám mohlo podať dosať dohodu. Včera som sa snažil formulovať to, čo som tu už aj povedal, že keby sa nám podarilo zabezpečiť nejaké extra ochrany alebo bezbezpečnostný pás pre tých, ktorí majú veľké obavy z tohto, a keby z toho boli tzv. delegované akty, ako sa to dnes volá. Ale keď sa teda by, by, by komisia rozhodla, respektíve ak e, tá revízia odhalí nekompatibilnosť, tak prvá vec je, požiadať sa členské štáty, aby išli opäť a opäť to prerokovali a ak by sa dalo nájsť európske riešenie, e, respektíve že e, išlo by sa hľadať aj riešenie európske, aj jednotlivých členských štátov a keď sa ani jedno nepodarí, tak potom by až vtedy začala konať komisia a až potom by parlament mohol toto, čo robí komisia, nadmietať. A keď aj tak táto vec sa skončí až o 30 rokov, lebo to je podľa pravidel VTO, Čiže každý investor, ktorý sa hrozne obáva svojich investícií, e, tak e, mal by radšej postupovať jednoducho obozretne a neísť jednoducho do takej krajiny, kde sa bojí investovať. A my, my, včera sa mi zdalo, že sa už nechám pohneme z, z miesta, ale momentálne sa mi vôbec nezdá, ako sa nám to podarí nejako dať nejaký text do ustanovenia. Ďakujem, pán, pre, pán Šluter, hovorí pán predseda. Spomínali ste komisie niekoľkokrát, takže asi je teraz e, čas na to, aby sme dali slovo komisii. Je tu niekto z komisie? Uh, you, um... Ďakujem, pán predseda, ďakujem za všetky názory, ktorý, ktoré vyjadrili poslanci v tejto diskusii. Boli pre nás veľmi užitočne a zaujímavé. Z tejto diskusie vyplýva pre komisiu to, že Zásadné veci, ktoré sa týkajú cieľov nariadenia, máme podobné, zhodneme sa na nich. Stabilita pre investorov, právna istota. Práve preto navrhujeme veľmi jasne to, že by prešlo z minulosti do súčasnosti všetko to, čo dobre funguje, všetky členské štáty, všetky zmluvy, ktoré majú, ale treba vziať do úvahy, že by mal existovať mechanizmus, ktorý by umožnil EÚ e, reagovať, ak vzniknú problémy. A ak chceme zabudovať náležité nástroje do zmluvy, tak musíme dbať aj na to, aby bolo možné žalovať za nedodržanie postupov. Možno by to však nebolo praktické, pretože sa snažíme zároveň dosiahnuť právnu istotu. Pretože to nám nenecháva mnoho možností, ak vzniknú problémy. Preto komisia navrhuje, že články 5 a 6 by mali umožňovať rôzne alternatívy pri konzultačnom procese s členskými štátmi a nejde tu o to, že by to bol cieľ komisie, automaticky stiahnuť autorizáciu po 5 rokoch novoplynúceho obdobia. Tieto dve, dva články by nemali byť navzájom prepojené. Revidovanie malo viesť k návrhu komisie, ktorý mal ukázať, aký druh problémov môže vzniknúť, akým môžeme čeliť a malo sa reflektovať, ako tieto problémy vyriešiť v budúcnosti. Mechanizmus E, stiahnutia sa alebo odstúpenia od zmluvy je až ten, tá posledná možnosť, ku ktorej sa treba uchyliť. Možno výstraha z našej strany, že tieto dva články nie sú dostatočne jasné. Možno ich treba jemnejšie prepracovať, doladiť, aby sa transparentnosť a právna istota zaručili. A Zároveň tým chcem povedať, že komisia je pripravená ďalej rokovať s Európskym parlamentom, s Európskou radou a hľadať potenciálny kompromis, ktorý by slúžil záujmom investorov a zároveň rešpektoval európske právo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem za príspevok. Pani Bush, Verím, že v niektorých dôležitých bodoch ešte stále je miesto na dosiahnutie kompromisu. Verím, že je možné zájsť ešte ďalej. Čo sa týka harmonogramu Prijatie správy sa plánuje na 15. a 16. marca, ale chápem dôvodenie pána Šlitera, že ešte stále tu je priestor na nájdenie lepšieho riešenia, na skoncipovanie lepších ustanovení, takže potom je možné tento dátum zmeniť, to chápeme. Vital ste tu, takže by ste možno už prevzali vaše predsednícke miesto. Ďakujem vám všetkým za pozornosť. Nech sa páči, Vital. Uh, you, Pavel, for... Ďakujem, Pavel, že ste ma nahradili. A Pokračujme v našich rokovaniach. Predtým, než prejdeme k bodu 13, dovolte mi vás informovať, že zápisnica za stretnutie koordinátorov zo 7. februára už bola rozdistribuovaná a dúfam, že do konca tejto schôdze sa nám ju podarí schváliť, že nebudú vznesené námietky. Toľko moje oznámenie. A teraz bod 13. Ide tu o preskúmanie otázky na ústne zodpovedanie, ktoré sa týka dohody o voľnom obchode s Indiou po rozhodnutí koordinátorov. Zo 7. februára sekretariát pripravil e, predbežný text tejto otázky na ústne zodpovedanie v oblasti DVO, dohody o voľnom obchode. Tento text ste mali možnosť si prečítať, zoznamiť sa s ním. A EFD a EPP už ho predložili na schválenie a ostatné skupiny Zelený ALDE, SND, ECR a GUE sa ním tiež budú zaoberať. Takže budeme hlasovať o tomto texte tak, ako vám je e, predložený, alebo si želáte radšej predložiť pozmenujúce návrhy do 4. marca. A hlasovať by sa malo 15. marca. Tak, pán Fellner, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ešte stále to nie je doriešené, pretože sme sa zatiaľ nezhodli na niektorých veciach plne. Ale myslím si, že priestor pre dohodu stále ešte existuje. Ale skôr ide o bod číslo 2, ktorý treba ešte zmeniť. EPP som navrhol aby zmenila prvý odsek bodu 2. Týka sa to výskumu v Európe. Hovorí sa tu o generikách, o prístupe k liekom, všetko dôležité témy, ale mali by sme sa vyjadriť aj k takým priemyselným odvetviam, ktoré sa venujú výskumu. Takže celá farmaceutická oblasť by bola naozaj pokrytá od začiatku do konca Takže podľa mňa by sme mali postupovať cestou predkladania pozmeňujúcich návrhov. E, pán Moreira hovorí, má niekto k tomu pripomienky zo strany EPP? Ak nie, tak dnes hlasovať nebudeme, pravda? Rozhodneme sa teda... Ja, my za moju politickú skupinu nemáme pripomienky, len som si so zaujímom vzal toto všetko na vedomie ale rád by som sa vrátil k bodu 1. Tam ide o tú trvalú udržateľnosť. Myslím, že tam je dôležité, aby to neprišlo až, až potom, keď už bude vyrokovaný vyrokované všetko a potom by sme tam chceli dodať nejaké 3-4 riadky k sociálnym alebo ekologickým problémom, ktoré súvisia s trvalou udržateľnosťou. Ja si myslím, že sú to veľmi dôležité prierezové témy, ktoré sú pri vypracovávaní toho zmluvného textu už bezpodmienečne musia byť zohľadnené. E, s týmto znením takto som spokojný, ale ak by sme k tomu chceli nejaké uznesenie, tak na to uznesenie by sme si mali nechať viacej, daču, viacej času. Akokoľvek to už bude, fakty sú také, že k dohody kde sa nedospelo, preto hlasovanie o texte ako takom nebude. Pozmeňujúce návrhy treba predkladať do 4. marca do 6. hodiny večer. Prechádzame k bodu 14. Rôzne otázky. Má niekto niečo? Ak nie, prechádzame k stretnutiu koordinátorov. Dovolte mi po- požiadať všetkých, ktorí tu nemajú čo robiť, ktorí nemajú povolenie zúčastniť sa stretnutia koordinátorov, aby odišli z miestnosti čo najtichšie. As possible, please. Only coordinators, the secretariat of the committee, the legal services,